Okay, friends. Uh, uh, Začali by sme, kolegovia, ak súhlasíte. Trošku si ujasníme postup práce. Teraz teda začneme výmenou názorov o správe Balas na tému sociálneho dumpingu a o 15. minúte v sále PHS 3C50 teda je to tá istá sala ako minulý týždeň. Tam prebehne spoločné vypočutie s výborom EKON o ekonomických nerovnostiach v Európskej únii a potom o 15. hodine sa vrátime opäť sem do tejto sály a máme na pláne výmenu názorov s komisárom, s podpredsedom komisie Jurkim Katajnenom. Dúfam, že budeme dostatočne ho nezastúpení. Je to totiž trochu problém vždy, keď eh, pozveme podpredsedov komisie a potom je nás na schôdzi e, príliš málo. Po stretnutí s pánom Katanenom máme na pláne hlasovanie a po hlasovaní máme nový bod na programe a síce tripartitný sociálny summit. Spravodajcom je pán Čaba Sogor a potom e, pôvodné znenie e, programu a síce malé dopravné spoločnosti, ako aj usmernenia v politike zamestnanosti v členských štátoch. Máme k dispozícii tlmočenie. Jazyky sú k dispozícii e, všetky, okrem chorváčtiny a galčiny, ale popoludní, teda respektíve od 11.15 do 13. hodiny, Nebudeme mať estončinu, malčinu, slovenčinu, galčinu a potom od 15. hodiny až do ukončenia schôdze budú k dispozícii všetky jazyky okrem chorváčtiny a galčiny. Pýtam sa teda, či môžeme schváliť e, teraz zápisnicu schôdze z 24. mája. Zdá sa, že námietky nie sú a týmto sa dostávame k otázke sociálneho dumpingu v Európskej únii. Dávam slovo spravodajcovi Pán Guillaume Balas, nech sa páči. Merci, madame la... Ďakujem, pani predsednička. Úvodom by som vysvetlil, prečo som chcel um, zrealizovať výmenu názorov o kompromisoch k pozmeňovacím návrhom, pretože um, je tu obrovský počet pozmeňovacích návrhov a téma, ktorú rozoberáme. Hoci nejde o iniciatívnu správu, tak vieme, je to citlivá téma v diskusii EÚ. Tak sa mi zdalo dôležité, aby sme mali taký priebežný bod na výmenu názorov predtým, ako ukončíme správu a predtým, ako sa bude v júli hlasovať na výbore a ak to prejde, tak na plene by sa to malo eh, hlasovať v septembri. Prvý bod, ktorý by som rád zdôraznil, nie je vôbec formálny, ale je dôležité. Forma je tiež dôležitá aj pri diskusiách a ja by som rád poďakovala to skutočne s tieňový, eh, tieňovým spravodajcom, s ktorými som pracovala na tejto téme. Venovali eh, tejto téme veľa času Veľa sme diskutovali, ideme skutočne k podstate problému a ja by som im za to rád poďakoval, pretože sa navzájom jeden od druhého e, sme sa veľa poučili a tie diskusie nie sú e, jednoduché, ani tie prekažky, ktorým musíme e, čeliť a samozrejme každého metóda úprimným spôsobom prispela k výsledku a to nám aj umožnilo E, sa dopracovať k určitým výsledkom, tak v akej situácii e, je tento dokument? Po veľkému množstvu pozmeňovacích návrhov, takmer 700, e, bola dlhá práca potrebná na vypracovanie kompromisov. Je veľmi ťažké v týchto kompromisoch zhrnúť všetky pozmeňovacie návrhy a všetky názory politických skupín. Je to naozaj ťažké, pretože niekedy treba sa rozhodnúť e, medzi tým, že či nepovedať vôbec nič, alebo zachytiť podstatnú myšlienku a tak ďalej. Ale sú určite v tejto diskusii aj pozitívne body. Poprvé, Naša schopnosť vo väčšine prípadov, nie všetci samozrejme, Niektoré politické skupiny, nie všetky sa zhodli na definícii sociálneho dumpingu. To bola veľká výzva. Prečo? Vieme, že práve v tomto spočíva problém a tie rozdiely, ktoré existujú medzi skupinami a aj medzi krajinami, a definícia dumpingu sa nechcela obmedziť na niečo jednorozmerné a preto sme zdôraznili jeho význam v sociálnej oblasti, ale aj dopad na ekonomickú a finančnú oblasť. Návrhy kompromisov nás posunuli hlavne v otázke súčasnej kontroly aplikácie existujúcich legislatív zo sociálneho hľadiska, aby sa lepšie bojovalo proti sociálnemu dumpingu. Platí to predovšetkým v tých konsenzuálnych výzvach pri rešpektovaní pravidel Medzinárodnej organizácie práce. Zdá sa, že nie všade v Európe sa ešte rešpektujú pravidlá MOP, ale išlo tiež o vylepšenie skutočných inšpekcií a mm, horizontálne prepojenie medzi národnými inšpekciami a lepšou koordináciou spolupráce a tým, aké nástroje by možno chýbali, napríklad preklad alebo výmena dokumentov v právnej oblasti ale bola to veľmi dlhá diskusia, aj ťažká, pretože bolo potrebné povedať, čo treba ešte urobiť a nezanechať nejaké mm, nevypovedané myšlienky, ale tiež sme sa zhodli na tom, že je potrebná multinárodná spolupráca v EÚ, ktorá musí byť posilnená a tým, že sa vytvorí task force, ktorá bude multilaterálna a kde by e, pracovali inšpektori na veľmi špecifických témach, hlavne e, v súvislosti so schránkovými spoločnosťami. To je jeden zo zásadných problémov v tejto téme. Chcel by som poďakovať výboru pre dopravu. S nimi sme veľmi úzko spolupracovali, hoci na začiatku to nebolo jednoduché. A nakoniec sme sa dohodli na jednej strane na tom, čo môže byť začlenené podľa kompetencií EMPL a TRAN a aj v rámci TRAN boli určité návrhy v boji proti sociálnemu dumpingu. Tieto sú dôležité a my ich začleníme v e, celku ako text, ako taký do e, nášho textu. Ak s tým budete súhlasiť počas hlasovania, takto sme sa aspoň medzi skupinami široko dohodli. Tiež sa nám podarilo posunúť e, vo významnom bode a síce otázka digitálneho hospodárstva a to, že digitalizácia úplne iným spôsobom definuje vzťahy sociálnej ochrany, teda prepojenie firmy a pracovné vzťahy, čo je to vlastne zamestnanec, zamestnávateľ a tak ďalej. A myslím, že tam sme prišli s užitočnými návrhmi, a ktoré vychádzajú zo správ, ktoré už boli predtým schválené. ale ešte ostávajú body, ktoré nezachytávajú pocity väčšiny skupiny a žiadajú ešte prácu navyše. Ešte týchto pár bodov, ale rozhodne nie sú zanedbateľné otázka zrušenia poskytovania služieb kompetentných orgánov v prípade vážneho porušovania legislatívy. Hlavne pokiaľ ide o vyslaných pracovníkov. Nachádzame sa v situácii, ktorá je špecifická a vyžaduje si celú našu pozornosť. A ja som naozaj šokovaný, že v Európe nie sme kolektívne schopní nehovorím o Európskom parlamente, ale hovorím všeobecne o EÚ, že teda kolektívne nie sme schopní nájsť pravidla minimálnej harmonizácie v určitých témach a som naozaj šokovaný nárastom unilaterálnych rozhodnutí, ktoré sa príjmajú a nie je to len nedávno aj Európska komisia prichádza s určitými postupmi k, e, k určitým krajinám, k Nemecku a Francúzsku. A nemyslím si, že tieto metódy, keď krajiny prichádzajú s unilaterálnymi opatreniami a komisia ich bude spochybňovať, to potom oživí e, veľmi e, dravú politickú diskusiu a nemyslím si, že je to ten správny smer a správna cesta. Určite by bolo lepšie, keby sme spolu sa posunuli v určitom smere. Pokiaľ ide o poskytovanie služieb a vážnom porušovaní, je možné, aby to v niektorých krajinách uviedli do praxe, ale niektoré krajiny to zatiaľ nerobia. Chceli sme zovšeobecniť e, túto možnosť. aby sme mali také e, metódy, ktoré budú spoločné a aby sme hlavne primeli firmy k tomu, aby dávali pozor. Nejde tu o to, aby museli čeliť byrokratickým opatreniam, ktoré nie sú schopné aplikovať, ale keď budú zamestnávať svojich zamestnancov, aby dávali pozor, aké opatrenia musia e, splniť Tie najvýznamnejšie kontroverzné body sú dva odseky, ktoré som navrhol ako kompromisy. E, veľká časť skupiny ich podporuje, ale nemajú dostatočnú väčšinu Ide o konkrétnu prácu e, vysielaných pracovníkov a tejto práce ako takej e, všeobecne. A tu by sme mali možnosť zadefinovať presnejšie našu metódu práce. Sú tu návrhy komisie, ktoré prednedávnom predložila a rôzne členské štáty zareagovali na to, vieme. A je tu aj správa, ktorá bola oficiálne pridelená dvom spoluspravodajcom z EPP pani Moran Šartie a pani Anges Jongerius z SND. A v tejto iniciatívnej správe tu nejde o to, E, že by sme nejakým spôsobom predbiehali prácu a výsledky, ktoré budú ťažké, ale myslíme si, že bude veľmi ťažké pre celý parlament dosiahnuť túto prácu, hoci vieme, že vysielaní pracovníci v súčasnosti táto téma je veľmi citlivá a tam veľmi často verejná mienka vidí problém sociálneho dumpingu ako najdôležitejší, čo nie je vždy pravda, ale um, ehm, nie vždy, alebo tento problém neriešim a mne sa teraz zdá um, prijať návrh, ktorý som dostal, že aby v tejto správe sa nespomínala otázka vysielaných pracovníkov. Ja si myslím, že by sme mali diskutovať o týchto kompromisoch, aby sme sa dopracovali ku globálnej a pozitívnej dohode medzi nami. Prečo? pretože si myslím, že ak EP má schváliť iniciatívnu správu o boji proti sociálnemu dumpingu a ak by tam otázka vysielaných pracovníkov nebola spracovaná preto, že sa to bude riešiť v inom dokumente neskôr, tak naši občania by mali určite pochybnosti, a mohli by si myslieť, že my nezohrávame úlohu, ktorú by sme mali zohrávať. Iniciatívna správa je tu na to, aby sme prišli s určitými myšlienkami, z ktorých by sme mali vychádzať. A nejde tu samozrejme o záväznú dokumentáciu, ale o akési východisko, ktoré nám umožňuje dávať stanovisko Komisia hlasom pani Tysen vydala svoje stanovisko. Uvidíme, ako to bude prebiehať po procedúre žltej karty, ale je jasné, že v tejto téme EP aj keď všeobecne a možno bez zbytočných detajlov by sa mal tiež vyjadriť. V takéto sme dnes situácii podstatný pokrok, rovnako ako zaujímavý sa dosiahol, ale ešte ostáva pred nami dlhá cesta a bola by škoda, keby sme to neurobili. A ja si myslím, že je to v súčasnosti úloha Európskeho parlamentu, aby sa tejto otázke sociálneho dumpingu plne venoval a chceme odpovedať eh, na otázky našich spoluobčanov. Nechcel som pripomínať kontext, už minule sme o ňom hovorili, ale vieme, že v súčasnosti otázka eh, nekalej hospodárskej súťaže vo vnútornom trhu spôsobuje eh, veľké problémy a vytvára rôzne diskusie. Ja si myslím, že my v tejto situácii nemôžeme nezohrať našu úlohu. Thank you, Mr. Balas. Ďakujeme pekne, pán Balas. Vieme, že to nebola ľahká úloha a my sme radi, že teraz máme priestor diskutovať o výsledkoch vašej práce. Teraz dávam slovo tenevým spravodajcom, pani Jasloviecka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela eh, by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi Balasovi a celému týmu za to, že sa ujali tejto zložitej témy sociálneho dumpingu eh, tak eh, šikovne a kompetentne sa im podarilo túto tému spracovať. A tiež sa chcem poďakovať za to, že je tu ochota hľadať kompromisy. Neviem, či tých stretnutí bolo 20 či viac so spravodajcom. A správa o sociálnom dumpingu Európskej e, únii sa teraz e, už e, blíži do svojej finálnej fázy. Ak sa nemýlim, hlasovanie je naplánované na júl. A predsa ešte je niekoľko otvorených otázok. Keď sme začali na tejto správe pracovať, mnohí tvrdili, že nemáme žiadnu definíciu sociálneho dumpingu a to je pravda. Je pravda, že je to pojem, ktorý nemá žiadnu právnu silu, nemá právnu definíciu. Je to skôr len veľká politická téma. A predsa sa nám podarilo definíciu nájsť. Sociálny dumping teda sú všetky postupy, ktoré umožňujú nekalú hospodárskú súťaž a tiež umožňujú eh, získať eh, si výhodu na pracovnom druhu v inom členskom štáte. Žiaľ, naša politická skupina nedokáže eh, podporiť všetkým kompromisy, napríklad povinnosť zaviesť registráciu vyslaných pracovníkov a ďalej ďalšie kompromisy, ktoré sa týkajú smernice o vyslaných pracovníkoch, ďalej jednotný rámec pre právne sankcie v takýchto prípadoch vyslania a tu si myslíme, že je to v kompetencii e, výboru pre dopravu, ide tu o letecké linky a tiež o pracovníkov v leteckom sektore, ako aj tzv. solidárnu zodpovednosť. Kompromisy L, a M, tam ide o predpisy o vyslaných pracovníkov. S nimi máme dosť veľké ťažkosti. Domnievame sa, že tu by sa ešte rozhodovať definitívne nemalo, pretože týmto by sa mali e, zaoberať spravodajcovia, ktorí sa venujú výlučne potom smernice o vyslaní pracovníkov. Sociálny dumping sa týka celého trhu práce, nielen niektorých vybraných sektorov. Mali by sme sa tiež zamerať na skránkové firmy, tiež e, na fingovanú e, činnosť osôb samostatne zárobkovo činných. V niektorých návrhoch zdá sa, trošku prekračujeme svoje kompetencie, zasahujeme do právomoci členských štátov. Mali by sme dodržiavať princíp proporčnosti. Ďakujeme pekne pani Dlabajová, aj ďalšia rečnička. Ďakujem pani predsedajúca a ja sa chcem poďakovať za to, že ste zaradili tento bod na program po tom, čo prebehlo e, také veľké množstvo schôdzi teňových spravodajcov. Ďakujem spravodajcu a všetkým teňovým spravodajcom. Myslím si totiž, že máme za sebou veľmi zaujímavé diskusie na schôdze tenevých spravodajcov. Teší ma, že Danuta Jasloviecka a Guillaume Bajas, Balas eh, predložili veľmi konkrétne znenie kompromisov. Ja, ak dovolíte, by som sa vydaral možno trošku filozoficky a predniesieme niekoľko všeobecných poznámok. Poprvé, čo sa týka všeobecného tvrdenia tejto správy, ja musím e, priznať, že nie som veľmi spokojná so znením tejto správy a s tým, aké signály vysiela. Príliš často sa v správe e, tvrdí, že vysielanie pracovníkov je, je, je hlavným dôvodom sociálneho dumpingu, pričom vysielaní pracovníci predstavujú menej ako 1 E, z celkového počtu pracujúcich v Európskej únii naozaj menej ako 1%. E, sociálny dumping pritom je široký koncept, môže sa týkať rôznych porušení pravidla, pravidiel, taktiež e, nezákonných nákladov na prácu. Vysielanie pracovníkov je plne legálne, to zdôrazňujem. A ak dôjde k akýmkoľvek porušeniam, malo by sa to napraviť tým, že sa budú presadzovať že pravidla na národnej úrovni. Nemôžeme teda zastaviť zneužívanie pracovníkov tým, že budeme neustále vytvárať nové a nové legislatívne návrhy. Porušovanie pravidiel e, sa deje, ale musíme proti nemu bojovať tým, že posilníme e, prácu inšpektorátov práce. Musíme teda rozlišovať medzi e, legálnou činnosťou a nelegálnou e, činnosťou e, a porušovaním pravidiel. E, všetko, čo je legálne, sa nemôže nazývať sociálnym dumpingom. Um, konkurenčná výhoda v niektorých členských štátoch by sa podľa mňa mala zachovať na podporu konkurencieschopnosti ako také. Nemalo by sa tomu brániť protekcionistickými opatreniami. Týmto nenastolíme svetlejšiu budúcnosť Európskej únie. Podľa mňa v tejto správe sa niekedy tak trochu schovávame za otázku vysielania pracovníkov a pritom e, tu ide o mnoho vážnejšie problémy na trhu práce v niektorých členských štátoch. A zdá sa, že my akoby o nich nechceme hovoriť, nechceme sa nimi zaoberať a preto sa schovávame za niečo úplne iné. Avšak presadzovanie otázok, ktoré nie sú položené faktami a podľa mňa nejako neprospeje nikomu. A myslím, že je to nespravodlivé, ak e, teda chceme použiť tento pojem nespravodlivosti, aby sa vyslanie pracovníkov stalo, tak povedať, obetným baránkom e, v mene sociálneho dumpingu. My chceme, aby sa e, dodržovali pravidlá, ktoré boli vytvorené. Žiaľ, iba v malej pasáži správy sa o tom hovorí. Ďalej druhá poznámka, zásada rovnakej pláce za rovnakú prácu na tom istom mieste. Jestli vás neprekvapuje, ja už som sa v tomto zmysle vyjadrila, rovnaká práca za rovnakú, um, rovnaká pláca za rovnakú prácu na tom istom mieste je veľmi, veľmi pekným slovenom, ale je to dosť podľa mňa vzdialené realite na trhu práce. Vieme, že e, existujú rozdiely v mzdách v Európskej únii, a ak tvrdíme, že je možné eliminovať tieto rozdiely, tak klameme sami seba aj našich občanov možno odstrániť ich eh, by eh, trvalo toľko rokov, koľko schôdzi sme my absolvovali ako tie spravodajcovia. Eh, tieto rozdiely existujú z historických dôvodov a paradoxne ich vytvoril systém, ktorý presadzoval rovnakú plácu za rovnakú prácu na tom istom mieste. A iste si viete predstaviť, že len málo kto vo východnej či strednej Európe by chcel, aby sa dejiny opakovali. Brusel je dobrým príkladom, ako sa uplatňujú rôzne pracovné legislatívy, e, či už sa vychádza z európskych zmluv, z belgických zmluv, e, či zo zmluv e, rôznych členských štátov. Ukazuje sa, že v praxi to funguje, aj takáto kombinácia. Podľa mňa teda nie je možné harmonizovať mzdy na všeobecnej úrovni. Rozhodne by to nemalo byť našim cieľom, mali by sme byť zjednotení v tejto našej rozmanitosti. A ešte posledná poznámka, tu by som sa vrátila k definícii pojmu sociálneho dumpingu. Táto definícia podľa mňa je príliš dlhá, príliš zložitá na to, aby fungovala ako definícia pojmu, ktorý nebol právne zadefinovaný a tiež nemá všeobecne e, priateľný význam. Definícia, ktorá sa tu navrhuje, sa odvoláva na nejasné pojmy ako napríklad nekalá hospodárska súťaž, e, e, nekalé zaobchádzanie s pracovníkmi v Európskej únii. Ospravedlňujem sa naozaj, ale pojem nespravodlivý je veľmi vágny. To, čo ja považujem za nespravodlivé, možno nepovažuje za nespravodlivé niekto iný. Každá firma si môže myslieť, že je nespravodlivé, že nejaké iné firme sa darí lepšie a ktorýkoľvek pracovník môže mať pocit, že je nespravodlivé, že jeho mzda je nižšia než mzda jeho kolegov. Takýto je život, takáto je realita. Je mi ľúto, že som možno bola trošku filozofická v tejto téme, ale myslím, že v tejto oblasti, v tejto téme by sme mali byť o mnoho pragmatickejší v našom prístupe. Ďakujeme pekne, pán Silikiotis. Dobre. Ja, Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja najskôr spravodajcovi, pánovi Balasovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. Ako sa už jasne ukázalo, táto práca si vyžadovala eh, obrovské úsilie, veľa času. Je nám ľúto, že postoje niektorých politických skupín sú také, aké sú a skomplikujú e, celkové dohody na konečnej verzii tejto správy. Úprimne povedané, veľmi často sme hovorili opätovne o pozmiacich návrhoch, ktoré už boli odsúhlasené. Museli sme opakovať tie si argumenty neustále dookole na schôdzach tých spravodajcov. Ja e, Chápem tvrdenie niektorých, e, že svet jednoducho férový nie je a že to musíme len akceptovať. E, niektoré skupiny sa domnievajú, že e, konkurencieschopnosť je úplne legitímna. My sme predsa výborom pre zamestnanosť a sociálne veci a je našou povinnosťou podporovať najmä pracujúcich a to aj v našich správach. Nemôžeme predsa len tak slepo akceptovať fakty, reality. Čo sa týka argumentov v tejto správe. Musíme sa držať predovšetkým našich zásad, e, zásad práv pracujúcich, posilnenia e, sociálneho štátu, e, ďalej boja proti sociálnemu dumpingu, ktorý prebieha pod zámienkou podpory konkurenceschopnosti, pričom v skutočnosti tento dumping prospieva len ziskom veľkých podnikov na úkor pracujúcich kompromisné pozmeňujúce návrhy, e, ktoré podporujú e, právo na prácu, majú našu podporu. Ide o práva, ktoré vyplývajú z e, vyjednaných kolektívnych zmluv. Netýka sa to jednotlivých pracovných zmluv, ktoré popierajú právo na prácu, ktoré boli vyjednané po dlhom a ťažkom boji odborov. Táto správa musí byť jasným a silným hlasom Európskeho parlamentu um, politiky deregulácie, taktiež v oblasti miest uh, a, a pracovného práva. Teraz, keď sa hovorí o smernici, o vysielaných pracovníkoch, uh, áno, vážení liberáli, my podporujeme rovnaké práva, rovnakú mzdu uh, za rovnakú prácu a tiež chceme bojovať proti e, akýmkoľvek neprávostiam na trhu práce. A tiež to, čo tvrdí komisia v bode 1 a naša skupina GUE je ochotná podporiť prácu e, spravodajcu, pretože musíme predovšetkým presadovať e, práva pracujúcich a taktiež rovnaké práva pre všetkých na trhu práce. E, ďalší tieťový spravodajca za zelených nie je prítomný a preto prejdeme k EFDD. Laura Agia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem Guillaumeovi za jeho prácu. A Nebolo by vôbec, a nebolo to vôbec ľahké a Guillaume to vedel od začiatku a vieme, a vedeli sme to aj my, keď hovoríme o revízii, eventuálnej revízii smernice o vysielaní pracovníkov, čo je jasné a čo vyplýva e, z 20 stretnutí tieňových spravodajcov je, že e, stanoviska sú vzdialené a ťažko e, ich zharmonizovať, to je jasné pre mňa a moju politickú skupinu podporiť mm, Guillaumov návrh e, je zložité, ale ja chápem, a, um, aké majú pochybnosti iné. A my ho teda ale chceme podporiť, ale e, je potrebné zadefinovať a uchovať priority, ale tiež chceme uchovať špecifika istej krajiny. Eh, vypočula som si predrečníkov eh, s veľmi hlasnými argumentami a samozrejme zhodnúť sa na tejto sprave je veľmi zložité, ale to, čo je jasné, je, že sú tu ekonomické podmienky vo vnútri EÚ, ktoré determinujú aj to, akým spôsobom čeliť významným témam a úvaha by mala byť o to širšia, pretože Európa musí čeliť výzvam a rozhodnutiam, ktoré budú mať ešte väčší dopad na našu skutočnosť. Ak dnes hovoríme o sociálnom dumpingu v rámci EÚ, tak predstavte si, keď potom budeme musieť hovoriť aj o dopadoch e, iných e, skutočností, iných ekonomik na naše hospodárstvo. A čo by som dodala k tejto správe je, neviem, či teraz je ten vhodný moment, či by nebolo lepšie o tom hovoriť, až keď sa urobí revízia smernice. Ale musíme si jednoznačne uvedomiť, že nás je 28 členských štátov, 28 rozdielných podmienok, rozdielných skutočností, kde hospodárska súťaž nie je, je mm, vždy e, mm, čestná, kde podmienky pracovníkov a sociálne e, záruky sú nevždy rovnaké. A teda keď chceme dať dohromady e, rozdielne názory, tak zistujeme, že je to veľmi zložité. Budeme naďalej pracovať, naďalej si klásť otázky k tejto problematike pripravíme sa určite na to, čo bude vlastne práca na smernici o vysielaní pracovníkov. A tam to bude naozaj zložité keďže sa rozhodlo, že budú dvaja spoluspravodajcovia, ktorí e, ako východiska a stanoviska majú úplne rozdielne, tak určite tam bude dosť materiálu na úvahu, čo je možné, ale môžeme povedať všetko aj všetko proti tomu. Ale tiež môžeme povedať to, čo je dôležité a čo treba povedať. A? Ďakujem, pán Martan. Ďakujem. Ja som si pozorne vypočul pána Balasa ale mám naozaj e, veľmi malý problém s pánom Balasom. Je to akýsi incident, incident, ktorý sme mali na poslednom stretnutí v, sú, súvislosti s Krasnodemským, ale e, spravodajkyňou e, bola pani Bizoto a pán Balas a oni odmietli presunúť, postup, postúpiť všetky kompromisy pani Bizoto. A čo je ešte prekvapujúcejšie, že sekretariát výboru e, jednoducho poslúchol príkazy pana Balasa. No to je naozaj neuver- neuveriteľné. My ako poslanci nedostávame kompromisy, pretože pán Balas e, prikáže sekretariatu tieto texty neposunúť my by sme naozaj ocenili demokratického ducha pána Balasa, ktorý by mal povedať, že som šťastný a urobím všetko preto, aby som dal dohromady stanoviska všetkých poslancov a napriek tomu a mm, teda robí to inak. A ja mu preukážem pánovi Balasovi, že som inteligentnejší ako on a ja zdieľam jeho sklamanie, keď vraví, že Správa o sociálnom dumpingu, že v ňom nemôže sa venovať problematike vyselaných pracovníkov. A rád by som pána Balasa uistil, rovnako ako členov tohto výboru, že som si istý, že revízia smernice o vyselaných pracovníkoch, ktorá nás toľko znepokojuje, bude veľmi pokojne a milo pochovaná. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you. Ďakujem. Môžeme pristúpiť k zoznamu tých, ktorí požiadali o slovo. Prosím, dve minúty na osobu. Pani Morán Šantie, nech sa páči. Merci. Ďakujem, pani predsednička. Ako väčšina tieňových spravodajcov oceňujem prácu pána Balasa, ale ja si hovorím, keď máme 20 tieňových e, e, stretnutí alebo stretnutí tieňových spravodajcov, tak e, je niečo, čo asi nefunguje a je potrebné, aby sme boli veľmi pozorní, o čo ide. A teraz ideme k problému metódy. je tu veľké pokušenie a tá tendencia je tu tiež veľká, pracovať na revízii smernice o vyselaných pracovníkov, zatiaľ čo máme pred sebou iniciatívnu správu o sociálnom dumpingu. A tento zmetok spôsobuje, že výzvy sú nadmerné v porovnaní e, so samotnou témou to je môj prvý bod a pripomienka druhá. Pripomienka tým, že sme sa pustili e, po tomto svahu, môžeme, to, môžeme skomplikovať revíziu smernice o vysielaných pracovníkovi, aby som sa nenechala ale tlačiť týmto smerom. Povedali ste, že je tu dvojaká problematika. Áno, sú tu rôzne politické stanoviska, hovoríte o politických skupinách, problematika žltej karty a tak ďalej nám ukazuje, že niekedy ide o rozdielne názory v politických skupinách, niekedy ide o rozdielne členské štáty a to všetko sa mieša. Ale k tomu treba pristupovať naozaj s veľkým duchom otvorenosti a konsenzu keď sme vychádzali zo skutočne e, blokovacích, e, veľmi e, rozhodných, rozdielných stanovisk, môžeme urobiť 20 až 40 stretnutí tieňových spravodajcov a ja teda skladám mu môj klobúk, ale situácia sa len komplikuje. Ale ja rozhodne nenechám pochovať revíziu, smernicu, revíziu smernici o vysielaných pracovníkov, to vás môžem uistiť ale pristúpime k veciam inak, pretože je pravda, že sú tu áno rozdielne vízie, ale každý je zodpovedný za seba a musíme nájsť konsenzuálne body. To je dôvod, prečo niektoré kompromisy, ktoré idú dobrým smerom, ale tie, ktoré sa týkajú priamo rokovania do budúcnosti o vysielaných pracovníkoch, myslím predovšetkým na kompromis M. Ja ako spoluspravodajkyňa, a keby tu bola Agnes, povedala by to isté, ja ako spravodajkyňa o smernici o vysielaných pracovníkoch vám hovorím, že vy sa milíte a zároveň si komplikuje mm, veci a prácu možno si zabránime alebo si skomplikujeme to, že by sme sa dopracovali k cieľu, ak máme tú vôľu dostať sa e, z problémov súvisiacich e, s vysielanými pracovníkmi. Treba k iniciatívnej správe o sociálnom dumpingu pristupovať tak, že sa sústredíme len na sociálny dumping a nie na iné veci Povedala som to už pánovi Balasovi a nechcem táto, aby táto správa nejakým spôsobom zlomila smernicu o vysielaných pracovníkoch, pretože tá je rozhodujúca. To, čo sa tu napríklad hovorí o um, agentúrach dočasného um, zamestnávania, to je absolútne nepriateľné pre nás ako spoluspravodajcov. Je rozhodujúce, pani E, ministerka, aby sme, e, pani predsednička, aby sme išli e, a robili to, tú prácu, ktorá spadá do kompetencií EMPL. Teda nemiešajme veci dohromady a rešpektujme tému. Ďakujem. Thank you. I'll give the... Ďakujem. Pán Koch. Ďakujem. Budem veľmi stručný. Nebudem hovoriť o detailoch, chcem ale skonštatovať, že pracovné výsledky výboru pre dopravu e, sa veľmi dobre e, zapracovali do kompromisných pozmeňovacích návrhov. Ďakujem ešte raz e, tieňovým spravodajcom, pánovi Balasovi, ďakujem za spoluprácu. Maria Arena, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať najskôr za prácu v rámci iniciatívnej správy. Ďakujem najmä za návrhy pána Balasa. Som prekvapená, keď počujem pani Oran Šan- Šantie, e, ktorá povedala, že pôvodný e, návrh e, bol úzky. Ja si myslím, že tie návrhy sú veľmi obsiahlé. Ja som to nepovedala, hovorí pani Moran Šantier. Vy ste to e, zle pochopili. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali iniciatívne správy čo najširšie o praktikách nelegálnej a nekalej konkurencie. Uvádzajú sa tam mnohé príklady takejto e, konkurencie, napríklad schránkové firmy, odmeňovanie, e, nerovné odmeňovanie pracovníkov, e, nelegálne postupy pri odmeňovaní pracovníkov, takisto falošní zamestnanci a podobne. Musíme na to poukazovať, ale žiadať, aby správa o tejto téme neobsahovala otázku smernice o vysielaní pracovníkov. To je ako keby sme chceli e, pracovať napríklad na téme um, daňových únikov a neriešiť otázku daňových rajov. Čiže nemôžeme túto smernicu o vysielaní pracovníkov vylúčiť zo správy. Musí byť integrálnou súčasťou správy BALAS. Možno tam nemusíme zachádzať do úplných detajlov, ako korigovať tú smernicu, ale je zásadné, aby sa tam táto smernica objavila. Takisto kolega Zalde má pravdu vysielanie pracovníkov predstavuje zatiaľ iba 1% pracovníkov v Európe, ale keď sa pozrieme na niektoré krajiny a sektory, tak tam ten podiel vysielaných e, pracovníkov je e, vyšší, napríklad stavebníctvo. V niektorých štátoch je to viac ako 20 a na to sa viažú potom tie postupy nekalej konkurencie a narušuje to konkurencieschopnosť. E, keď mi niekto hovorí, že tam vlastne ide o konkurencieschopnosť, ja na to odpoviem, že stavebníctvo to nie je exportný sektor, to je interný sektor. E, ide teda najmä o e, vnútroeurópsku sféru a ja dúfam, že e, väčšina skupín tu chápu e, Európu následovným spôsobom. Áno, každý štát má rozdiely v sociálnej ochrane, ale Naším cieľom je, aby sme sa dostali jedného dňa e, k modelu Európy, ktorý bude poskytovať viac sociálnej ochrany, nie menej. Dnes existujú rozdiely medzi sociálnymi systémami štátov, ale musíme ísť smerom vyššej miery sociálnej ochrany. Nesmieme znižovať tú mieru sociálnej ochrany. Čiže keď pozorujeme e, tie rozdiely medzi členskými štátmi a riešime ich, musíme ísť smerom k vyššej ochrane, nie smerom k nižšej ochrane. Čiže súhlasím s pánom Balasom, musíme teda tu zapracovať tie mechanizmy, ktoré pôjdu smerom vyššej sociálnej ochrany. Ďakujem a teraz pán Kalves Žombon. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po francúzsky, pretože e, správa je napísaná v jazyku Moliera. Chcem povedať, že podporujem to, čo povedala kolegyňa Zalde Martina. Ja hovorím ale teraz v, mojej, eh, v mojom mene, nie v mene skupiny. Na rozdiel od toho, čo, povedal, čo, čo povedala eh, vynikajúca kolegyňa Laura Chea, ja sa pokúsim eh, na toto sa pozerať cez politickú prizmu. Ja e, mám veľkú, veľký rešpekt pre túto prácu, ktorú, e, ktorú tu vidím, um, samozrejme chváli Martinu, ale um, musím povedať, že tu sme mali šancu uh, urobiť niečo historické a to definovať sociálny dumping. Ale to nemôžeme urobiť tým, že vytvoríme štyri ďalšie arbitrárne definície, ako ako decent pay alebo social fraud. Čo to je social fraud? Máme predsa, uh, sme právne štáty, máme zákony. Čo je to unfair competition? Čo to je uh, nekalá hospodárska súťaž? A potom equal pay a podobné veci, čiže rovnaká odmena za rovnakú prácu na rovnakom poste v jednej firme si vezmete dve osoby, jeden eh, a, a obe osoby zarábajú inak. Ak na toto chceme poukázať, musíme to najskôr definovať, aby sa z toho nestala ideologická manipulácia. Eh, musíme sa odvolávať na kategórie osôb, eh, kolektívne zmluvy a tak ďalej, ale to musíme uviesť Inak sa dostaneme iba do ideologických vojen, ktoré nám nepomôžu. Neurobíme s tým pokrok. Druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, je tu jedna vec e, v prospech tento text nie je v prospech európskych pracovníkov. E, ja si myslím, že my musíme za každú cenu zachovať európsku mobilitu. Nejde tu iba o stavebný sektor pre všetkých a po druhé musíme zachovať hospodárskú súťaž aj e, vo forme ceny práce. U nás v Španielsku sme sa dostali z krízy aj vďaka tomu, že sme schopní konkurovať v cene práce ostatným. No a musíme ale zachovať minimálne sociálne štandardy, ktoré budú môcť vyžadovať všetci európsky občania bez ohľadu na to, v ktorom štáte sa nachádzajú. S tým súhlasím. A keď každému, každej osobe zaručíme určité minimálne sociálne štandardy na dobrej úrovni, potom môžeme nechať trh, nech nastúpi trh a trhové síly. A keď hovoríme o vysielaných pracovníkoch, poviem jednu vec. Buď e, dáme tam jeden jediný odsek, ktorý bude hovoriť, že problém sociálneho dumpingu e, spočíva najmä v tom, že pracovníci prekračujú hranice a z toho vyplynie, že sa to budeme snažiť nejako zmeniť, alebo budeme pracovať na sociálnom e, dumpingu vtedy, keď pani Morán Šantie ukončí svoju práca, prácu. Ale nemôžeme teraz predbiehať túto prácu a nejako ju podmienovať. Nemôžeme to urobiť a je to aj intelektuálne nebezpečné. Takže buď budeme pracovať na tých vysielaných pracovníkoch, budeme hovoriť o schránkových spoločnostiach a o tých skutočných problémoch, alebo vypracujeme dokument, ja teraz hovorím ako politik, je mi ľúto a ja chápem veľmi dobre mojich kolegov a priateľov, ale e, vypracujeme dokument, v ktorom budeme riešiť konkrétny politický problém v niektorých našich členských štátoch. To je druhá možnosť. Ale ja hovorím jednu vec. Prosím, neobetujte mobilitu pracovníkov nejakým politickým potrebám. Ak je nejaký problém a budeme e, zneužívať problém mobility pracovníkov za účelmi xenofóbie, tak to nie je správne. My musíme teda riešiť koreň problému a vysvetľovať e, ľuďom, o čom je, pro, e, o čom je Európa. No a na záver nechápem ani, ako tu vlastne pracujeme. Ďakujem samozrejme výboru pre dopravu, to bola obrovská práca, ktorú oni odviedli, ale viete, koľko e, je veci, na ktoré by sme mohli poukázať v poľnohospodárstve, v cestovnom ruchu alebo aj v sektore obrany kde sú zadávania rôzne externé zadávania, zákazky sa vydávajú a na základe nich potom ľudia, mladí ľudia idú do Afganistanu, tam môžu umrieť. Čiže aj tu existujú tieto problémy sociálneho dumpingu. Ja mám teda obrovské problémy s týmto textom a v tej forme, ako sa dnes predkladá. Chcel by som, aby sme sa vrátili k podstate problému, tak ako povedala pani Moran Šantie. Najprv by sme si mali definovať pojmy, aby sme sa nedostali do nejakej ideologickej debaty, ktorá by bola zavádzajúca. Z toho by sme veľa získali, ale ja teda Martina sa vyjadruje v, skup- v mene skupiny ALDE, ale ja osobne za seba, keď mám povedať, tak e, si myslím, že tento text nie je dostatočne jasný na to, aby som zaň mohol zahlasovať. Ďakujem. Ďakujem, prosím, držte sa svojho predpísaného času, pretože musíme onedlho opustiť túto miestnosť. Tomás Mann má slovo, nech sa páči. Nie je jednoduché dodržiavať tieto predpísané časy. Môj kolega mal hovoriť 2 minúty a e, hovoril 6 minút a 30 sekúnd. A naše zasadnutie malo začať o 10. Ale začalo o 10.18. My sme čakali pred e, dverami miestnosti. Zobrali ste nám 8 minút. Čiže ako sa máme kvalifikovane rozprávať? A ako máme pracovať na kompromisoch. To, čo Guillaume povedal, to je správne. Viedol rôzne rozhovory s tieňovými spravodajcami. Bolo ich možno 20. To je malý rekord v porovnaní s tým, čo, a, ako prebiehajú iné správy. Ja si myslím takisto, že téma vysielania by sa tam mala spomenúť, ale nemali by sme predbiehať správu o vysielaných pracovníkoch, ktorá príde ešte len. Ale táto, táto vec predsa súvisí s nekalou konkurenciou. A spoločná definícia, áno, to je takisto dobrá vec. Mm. A e, táto nekala, nekalé praktiky, e, tie by mali mať svoju definíciu. Takisto hospodárske aspekty. Myslím si, že keď ide o deformáciu trhu a nelegálnosť, tak musí o tom správa hovoriť. Takisto Sociálne aspekty, definícia sociálneho aspektu, áno, potrebujeme ich. To je dôležitá pozícia. A teda definície, definíciu e, potrebujeme, ale tie definície, ktoré boli teraz predložené, sú tak zložité, že je ťažké ich podporiť. Myslím si, že je správne hovoriť takisto o schránkových firmách a E, falošných e, samostatne zárobkovočinných osobách. Nemali by sme robiť ale správu o pracovných časoch, nie, mali by sme e, túto problematiku integrovať do správy. Existujú e, zmysluplné e, dočasné kontrakty a e, pracovné m, teda práca na, na zmluvu. V niektorých prípadoch to má zmysel, ale v niektorých prípadoch e, by sa nemali takéto pracovné kontrakty používať a to musíme jasne rozlíšiť. Aj v EPP budeme mať problémy s týmto. E, ja by som si želal, aby sme mali určitý minimálny rámec na základe tej diskusie, e, ktorá tu prebehla. Zdá sa mi, že Ehm, tu nedosiahneme rýchlo kompromis, možno budete potrebovať ešte 10 zasadnutí. Neviem, či v júli sa nám podarí všetko odhlasovať 13. júla. Neviem, či je to realistický termín. Už sme aj inokedy odkladali takéto hlasovania, takže možno aj teraz to bude potrebné. Poukazujem na to, že ehm, pôvodne bol taký plán, že v pondelok počas Štrásburgu ehm, sa mala v stručnosti predstaviť táto správa, ale to nestačí, potrebujeme ešte kvalifikované diskusie. Ja som teraz hovoril tri uh, minúty, trošku som prekročil čas, takže aspoň som do určitej miery vyhovel pani predsedničke. Ďakujem pán Mann za to, že ste sa držali troch minút. Ďakujem aj za to, čo ste povedali. Každý bude mať možnosť sa vyjadriť kto je na zozname, ale prosím, buďte taký stručný, ako bol pán Mann. Mm, ďalšie zasadnutie mm, sa už začína, my asi prídeme neskôr, ale musíme ukončiť túto tému, lebo je veľmi dôležitá. Pani Sofia Robeiro, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi aj teňovým spravodajcom Chcem sa im poďakovať eh, za ich odhodlanosť, ale musím tu upozorniť eh, na veľké riziko vzdialenia sa od eh, samotnej podstaty veci, keď sa zameriame v oblasti sociálneho dynamiku iba na vysielanie pracovníkov v skutočnosti, neviem, či je to zámer alebo nie, v skutočnosti sa bude odlakávať pozornosť od minimálnych eh, štandardov v pracovnom práve, čo môže byť na úkor niektorých členských štátov eh, v niektorých prípadoch. Mm, taktiež máme fenomén eh, SZČO, ktorí sú často zneužívaní v členských štátoch. To platí napríklad pre učiteľov v mojej krajine. Mm, učitelia pôsobia ako zúčil. A pritom nie sú v skutočnosti takéto osoby samostatne zárobkovo činné. Musíme bojovať eh, za to, aby sa tieto všeobecné pravidla dodržiavali všade rovnako. Musíme zlepšie skoordinovať eh, činnosť inšpektorátov práce a ďalej. Keď chceme bojovať proti sociálnom dumpingu, musíme bojovať proti príčinám tohto dumpingu v oblasti miest, tam, kde konkurencieschopnosť eh, ohrozuje mm, možnosť výberu, eh, ktorú členské štáty ponúkajú svojim občanom, situácia a celý kontext je teda o mnoho širší a rozviahlejší. A mm, ja by som chcela ešte pripomenúť, že Európska komisia chcela posilniť eh, legislatívu v oblasti sociálneho sektora um, ehm, tu súhlasím so spravodajcom, že by sa mali zadefinovať eh, všeobecné normy eh, boja za, teda proti sociálnemu dumpingu. My chceme, aby sa dodržiavali sociálne pravidlá, ale tiež eh, nezabúdajme, že táto sociálna konvergentnosť zodpovedá aj veľkému úsiliu v oblasti ekonomického sociálneho sektora, pretože v našom výbore sme sa už vyjadrili, že bez tejto ekonomickej a finančnej konvergencie nebude existovať sociálna konvergencia. Idú totiž ruka v ruke. Táto diskusia, vážení kolegovia, nemôžeme pripisovať všetku vinu iba firmám. Eduard Martin je ďalší rečník, ďakujem pekne. Musím sa priznať, že som trošku e, zaskočený tým, čo som tu práve počul v tejto sále. Tí, ktorí nevedia, čo presne znamená pojem rovnaká pláca za rovnakú prácu. E, pozrime sa e, na európske konštanty, kde došlo k odsúdeniu viacerých e, európskych podnikov, pretože rozdielne platili mzdy za tú istú prácu. Teda existuje už aj rozsudok súdneho dvora v tomto smere. Teda podľa mňa to nie je sporný koncept, aj keď niektorí to ignorujú. Zdá sa, že sa mala o tom viesť diskusia aj tu v Európskom parlamente eh, pred niekoľkými rokmi. Ani nie všetci poslanci Európskeho parlamentu boli rovnako platení. A eh, v istej fáze sa potom všetko harmonizovalo. Či už zastupujete eh, Maltu alebo Švédsko, všetci dostávame tie isté platy. A predtým to tak nebolo. Teda zjavne um, niektorým naozaj veľmi záležilo, aby sa presadil tento princíp um, harmonizácie miest za tú istú prácu. Isté, že Ehm, platí rôznorodosť, ale musíme eh, dodržovať aj práva eh, všetkých, a to rovnako. Ja rozhodne chcem oceniť prácu Guillaume Balasa, vyžadovalo si to obrovské úsilie ehm, a musím pripomenúť, že celý sektor pracujúcich rozhodne podporuje pozíciu spravodajcu milióny vyslaných pracovníkov, tak ako povedala kolegyňa Maria Arena, eh, a má to obrovské dopady tiež na príjmy podnikov. E, len si predstavme, že Zajtra pôjde o konkurencieschopnosť e, štátov, ktorá však nemôže ísť na úkor nákladov e, za prácu. Európska komisia sa zjavne chystá uznať a udeliť Číne štatút trhovej ekonomiky. V tomto smere pritom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 Myslím, že sa musíme viac zamyslieť nad dopadmi našej legislatívy. Nejde tu len o zajtrajšok či pozajtrajšok, ale o mnoho dlhšie obdobie do budúcna. Aký dopad má naša legislatíva na jednotlivé sektory? Zdá sa mi, že sme trošku unáhlení pri udeľovaní odporúčaní. Veľmi často ide o jednostranné odporúčania. A pritom neberieme do úvahy možné negatívne dopady týchto odporúčaní. Musíme zohľadniť rôzne možnosti, e, všetky výhody a nevýhody a tiež pre koho budú niektoré možnosti priateľné, pre koho nebudú a z akých dôvodov. Žiaľ, táto analýza neprebieha pri vypracovaní legislatívy v tomto výbore. My by sme mali zaistiť, aby legislatíva bola zodpovedná, jasná, transparentná. Žiaľ, nevždy to platí v našich správach. Chcela by som e, zareagovať na vystúpenie kolegyne a Marie Areny. Na úvod e, viacero politických skupín navrhovalo myšlienku jedného, dvoch či troch kompromisov o vysielaní pracovníkov vo všeobecnosti, pretože sociálny dumping má vplyv na vyslaných pracovníkov. My sme však chceli zaistiť, aby sociálny dumping nebol nesprávne vyložený, že sa vzťahuje iba na vyslaných pracovníkov. A preto v správe, ktorú tu máme k dispozícii, BADAF je, K je mnoho rôznych odsekov sa týka vyslaných pracovníkov. Naša politická skupina sa rozhodla, že nechce zasahovať do tejto oblasti je to úloha spravodajcov, ktorí sa venujú téme vyslaných pracovníkov. My by sme sa tejto téme e, venovať nemali. Ďalšia rečnička. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať e, spravodajcovi aj všetkým tieňovým spravodajcom. Ale ak som to správne pochopila, ešte ostáva veľký kus práce pred nami. Čo sa týka eh, kompromisov, ktoré nám dnes spravodajca predkladá, ja by som chcela oceniť definíciu sociálneho dumpingu. Je to definícia, isté, že možno vylepšiteľná. Myslím si, že v tejto prvej fáze je dôležité vôbec zadefinovať tento pojem a vďaka tomu by sme sa potom mohli eh, posunúť k podrobnejším eh, krokom. Ja by som chcela eh, sa vyjadriť k metóde, tak ako to už robili niektorí moji kolegovia. Myslím si, že otázka o vyslaných pracovníkoch je veľmi dôležitá vo viacerých členských štátoch. Je potrebné venovať sa podrobnej analýze. Je to dôležité pre pracujúcich samotných aj pre podniky. A myslím, že je to dôležité aj z pohľadu ekonomického, sociálneho, ale aj politického v mnohých členských štátoch. Na to, aby sme sa však posunuli ďalej v tejto téme, myslím, že budeme musieť e, venovať tomuto úsiliu ešte veľa času. Ja som za to, aby sme rozlišovali diskusie o sociálnom dumpingu, čo je skutočný problém a mnoho rozsiahlejší problém. A zároveň, aby sme prenechali našim dvom spravodajcom dostatok priestoru a času venovať sa výlučne téme vyslaných pracovníkov. Zatiaľ ešte nie sme vo finálnej fáze. Ja teda chcem zdôrazniť, že by sme sa mali venovať otázkom sociálneho dumpingu a tie rozdiely nie sú len medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj medzi jednotlivými politickými skupinami z hľadiska postoja k bytelným pracovníkom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Lavrileux. Oui, madame la présidente, je serai extrêmement bref pour dire que je partage la totalité des propos. Qui... Ja budem veľmi stručný, ja súhlasím s väčšinou toho, čo povedali naši kolegovia z EPP, Elizabeth Moran Šantier a ďalší, ale chcem sa vrátiť ešte k jednomu argumentu Eduarda Martána, váženého kolega, ktorý hovoril o rovnom odmeňovaní za rovnakú prácu. Pozrime sa na európskych poslancov. To asi nie je dobrý príklad, pretože tu, keby sme mali odmeňovať e, ľudí podľa práce, napríklad ľudia e, v tomto výbore, každý robí trošku inú prácu a potom by sme boli aj inak odmeňovaní. Nemôže... Ehm, a takisto aj vo Francúzsku často hovoríme, niektorí pracujú, niektorí ostali v bystre oproti kostolu, čiže um, nebolo by to také jednoduché uplatňovať tu ten princíp e, Eh, rovnaká odmena za rovnakú prácu. Eh, ďakujem pán Balas, môžete to zhrnúť. Ďakujem pani predsednička, ďakujem kolegom za všetky ich pripomienky. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Jasloviecka na začiatku, my vieme o témach, ktoré ešte musíme spracovať. Nehovorím iba o vysielaní pracovníkov, ale aj o iných témach. Niekde sú možné pokroky, niekde je to komplikovanejšie. Napríklad letecká doprava. E, výbor pre dopravu nám povedal o určitých prvkoch, ktoré sme zapracovali e, v súvislosti s touto témou. Nechápem teda celkom tú požiadavku my ešte stále ale hľadáme rôzne formulácie, ktoré sú schopné e, zosúľadiť to, čo hájime. Také veci ako ekonomické e, témy v súvislosti so základnými právami, na tom ešte stále pracujeme. A teraz pani Dlabajová hovorila takisto o vyslaných pracovníkoch. Sú tu veci, ktoré sú mimo politickej diskusie a s pani Dlabajovou tu máme zásadné názorové rozdiely, takisto aj s jej kolegom. Ale sú tu určité veci, ktoré je potrebné opraviť. Dnes kompromisný odsek, ktorý sa týka vysielaných pracovníkov, je ich 337 37 tých odsekov. A keď niekto povie, že táto správa sa zameriava v prvom rade na vysielaných pracovníkov, tak s tým nemôžem e, súhlasiť. Keď sa pozrieme na celkový kontext správy a keď sa pozrieme takisto na kompromisné pozmeňovacie návrhy, kde sa toto spomína, takisto je ich len 8 z 37, takže nemôžete povedať, že táto správa sa koncentruje v prvom rade na vysielaných pracovníkov. To nie je pravda. To bola prvá pripomienka. Druhá pripomienka, e, tá sa týka metódy práce, našej práce. Ja chápem, povedala to pán, pán Calvé Champon, povedal, že by sme sa mali sústrediť najmä na sociálnu konvergenciu a na konvergenciu minimálnych sociálnych práv a štandardov. Ale to presne robíme. V tretej časti správy to je výsledok rokovaní medzi politickými skupinami a tam sme dali maximum, čo sme mohli vyrokovať v rámci tej sociálnej konvergencie. Čiže, pán Kalvežambon, môžete si byť istí, keby som mohol ísť ďalej, tak by som to urobil, ale urobili sme maximum, čo bolo možné v dnešnej situácii. A niektoré politické skupiny boli veľmi neústupčivé. Niektoré témy vôbec e, nikto nechcel otvárať. No a ďalšia otázka, či by sme mali hovoriť o otázke vysielaných pracovníkov vôbec v tejto správe. Eh, tu musíme dávať pozor na jednu vec. Keď eh, to budeme ignorovať, tak o tom nebudeme hovoriť. Ale ak nebudeme hovoriť o vysielaných pracovníkoch v tejto správe, tak to nebude, pretože by sme spolu s pravdajcom dali nejakú možnosť hovoriť o tom neskôr. Dôvod by bol ten, že niektorí z nás proste nechcú o tejto téme hovoriť, nechcú hovoriť o revízii smernice z roku um, A na začiatku e, tá téma smernice z 96. bola um, tak trochu rozptýlená v celej správe. A potom na, aj na podnet pani Jaslovieckej sme to redukovali na dva hlavné odseky. L a M sú tie odseky. Ale pozor, ak parlament sa nebude principiálne v tejto správe zaoberať vysielaním pracovníkov, tak sa dostaneme do situácie, že po žltej karte a odpovede komisie nebude jednoduché sa začať opäť tejto téme venovať. A e, ten kompromis, ktorý máte pred sebou, tie odseky L a M, sú predkladané do diskusie teraz. Zatiaľ som počul od niektorých skupín, že ich cieľom je odstrániť ich e, zo správy, nie diskutovať o nich. Pani Morán Šantier povedala, že nežiada toto, ale že žiada, že v určitých bodoch e, by sme to mali ešte prepracovať, najmä v otázke dočasných podnikov. Ja by som chcel, aby sme sa medzi sebou dohodli, ako by sme mohli riešiť vysielaných pracovníkov. Ja teda od vás čakám teraz návrhy odsekov L a M, najmä zo strany politických skupín, aby som vedel, čo chcú dnes zmeniť v týchto odsekoch, pretože ja zatiaľ nemám dostatok informácií od kolegov o tom, že čo vlastne chcú do týchto odsekov dať. No a pokiaľ ide o otázku definície alebo definícií, um, tieto definície, s nimi nie som spokojný, musím povedať. Ja si myslím, že pre niektorých idú príliš ďaleko, ale ja by som chcel ísť ešte oveľa ďalej. Ďakujem za tie, e, tieňovým spravodajcom za kompromisnú správu, pardon, prácu. Sú to teraz kompromisy a nemôžu vyhovovať samozrejme všetkým. Sú tu rozporúplné pripomienky na tú tému. Niektorí si myslia, že definícia je príliš všeobecná, iní hovoria, že definícia by mala byť detailnejšia, ešte podrobnejšia. Viete si asi predstaviť, že ak budeme ešte detaľnejšie definovať, tak to už bude potom veľmi ťažké nájsť kompromis medzi 700 poslancami. E, ťažko sa asi zhodneme na presnej definícii sociálneho dumpingu, ak bude veľmi podrobná. Čiže by bolo podľa mňa lepšie zastaviť sa na tom kompromise, ktorý máme dnes pred sebou. Nie je dokonalý, samozrejme, ale asi najrozumnejší, aký môže byť. No a pokiaľ ide o tých falošných SZČO, ja viem, že tu existuje otázka toho prepojenia na podnik, ako to kontrolovať. E, máme tu šetú zónu rôznej falošnej práce, maskovanej práce. Pán Pirinsky pracoval na tej platforme proti e, maskovanej práci, falošnej práci. A my sa k tomu musíme ešte v, v správe vrátiť. Na záver poviem, že e, je tu už taká široká zhoda na tých hlavných veciach v správe. Sú tu ešte prvky, na ktorých musíme popracovať, najmä e, teda tá otázka vysielaných pracovníkov a ja teraz žiadam ešte, aby sme sa zamerali na tie dva zásadné odseky, ktoré sa týkajú vysielaných pracovníkov. Už som to spomínal. Pozrite sa na to, čo tam chcete a uvidíme, čo je tam možné dosiahnuť, čo je tam možné E, urobiť, pretože naši spolupčania by sa asi čudovali, keby sme zatvárali očami, oči pred týmto. Pán Baláš, e, vy ste mi e, ale nedali text. Ja by som vám rád dal svoj názor, ale nemám text. Pán Balás hovorí, text je k dispozícii. Pani predsednička hovorí, toto si môžete vyriešiť potom neskôr. Ja by som teraz chcela povedať, že toto je bod na programe rokovania, o ktorom hovoríme už roky a teraz sa nachádzame uprostred práce o sociálnom dumpingu, o vysielaní pracovníkov a týmto sa budeme zaoberať ešte veľa počas tohto mandátu. Myslím si, že sa to začalo naozaj dobrým spôsobom. Máme tu názorové rozdiely, ale zároveň sú tu aj rôzne názory, pozície, kde sme schopní nájsť riešenia a kompromisy, ktoré sú dobré. Myslím si, že aj keď tá diskusia mm, je už e, trošku, sú, ozývajú sa zvýšené hlasy, ale napriek tomu sme schopní na, nájsť kompromis. E, voliči to od nás určite chcú a určite sa nám to podarí. Ďakujem za spoluprácu. Teraz musíme ísť na spoločné vypočutie s výborom EKON o hospodárskej nerovnosti, a, ale meškáme na toto vypočutie. Prosím, choďte teraz do miestnosti PHS 3C50 a opäť v tejto miestnosti sa stretneme o 15. Príde komisár pán Katajnen a e, bola by som rada, keby sme tu boli zastúpení v dobrom počte.